Mes chers collègues, certains collègues ont une digestion difficile, mais nous avons... Vážení kolegovia, zdá sa, že niektorí kolegovia iní majú problém so stravením obeda, ale napriek tomu, ak dovolíte, budeme pokračovať. Máme tu pána spravodajcu, ten medzi nami je, to je podstatné. A tak by som navrhoval, aby sme pokračovať tam, kde sme do obeda skončili. Poprosím vás teda, aby ste si e, vybrali hlasovacie zoznamy. Naposledy sme boli na strane 96 v anglickej verzii na spodku teda tohto bodu. E, v slovenskej verzii je to strana 102. Čiže bod 18.04.08 je tam pozmeňovací návrh e, pána Beldera, prípravná akcia, čiže tým pádom už je to zahrnuté. Už sme to vlastne prebrali, to isté platie v prípade 4236 a tým pádom môžeme prejsť na Európsky policajný úrad. Môžeme to e, zobrať tak, že tieto pozmeňovacie návrhy sú takisto, alebo boli takisto zahrnuté v tom hlasovaní unblock. E, ja si myslím, že e, áno, ale spravodajca si myslí, že nie spravodajca. Máme tu návrh, e, pokiaľ ide o rezervu e, v 602 a mali by sme o tej e, rezerve rozhodnúť. Spravodajca je za. Ďakujem. Takže 602, to je ten princíp rezervy. najprv teda začíname bodom, kde je rozdielnosť názorov, takže z tohto dôvodu Otváram elektronické hlasovanie. Ja som stratil svoju hlasovaciu kartičku. No, takže číslo 602. Je tu ešte otázka Juty. Povedzte, die Reserve abstimmen buď ak chceme hovoriť o rezerve a hlasovať o nej, celkom to nesedí, pretože ak si to zrátam, tak sa nedostaneme na BVB, ale len na čísla rady, ale povedali sme, že chceme ísť naspäť k, e, k PDB. Teda um, k tomu, Takže na inom základe by sme potom posudzovali rezervu. Dobre. Áno, len aby to bolo jasné. Nie, aby sme potom zase po hlasovaní mali tu nejaké problémy. Som stále proti rezerve, ale napriek tomu som to chcela povedať. Takže. Takže sme sa dohodli na číslach, takže otázka je rezerva áno alebo nie, spravodajca je za, niektorí sú proti, Otváram elektronické hlasovanie. Je tu málo ľudovcov, takže môžem tiež hlasovať. Hlasovanie je uzavreté. 16 za, 7 proti, 0 um, sa zdržalo, takže máme nás tu 20, 28 a tento pozmeňovací návrh bol schválený. 603. To sme už pokryli. Nemusíme o tom hlasovať. Aha, takže aj tu je rezerva. Musíme predsa len hlasovať. Rezerva. Presne to isté. Rovnaké hlasovanie. Kto je za rezervu? 603. Proti? Takže tí istí. Socialisti. Schválené rovnakou väčšinou. 604. Spravodajca. Pán predseda, sú tu tri odlišné návrhy. Pokiaľ ide o riadok 15.0, pardon, 18.0508 a spravodajca podporuje druhý návrh 4346 a podporuje ho následným spôsobom. Platobné prostriedky 4, e, teda za, e, platobné nie. A pokiaľ budeme hlasovať tak, ako e, povedal spravodajca, tak tie ostatné dva návrhy odpadávajú. Will be for. Uh, monsieur rapport... Uh, yes. Laszlo, could you repeat? Môžete to prosím, e, Laslo, opakovať? Tie viazané prostriedky a tie e, platobné prostriedky? No, som to možno trochu mm, poplietol. It's PDB. PDB. It's PDB. That's PDB and DB is the same, so yeah. please remain silent. <laughs> so, uh, again I repeat what... Takže zopakujem, čo som povedal. E, viazané prostriedky nie sú podporované a PB a PDB e, sú to isté. Čiže pokiaľ chceme zostať tam, kde bolo PDB, nemusíme robiť nič, ale sme pripravení zvýšiť platobné prostriedky, platby, to podporujem. A to je teda pripomienka, poznámka, ktorú takisto podporujem. Ak toto výbor e, príjme, tak e, tie ďalšie dva návrhy odpadávajú. Ferm. Pán Ferm. Ak e, tomu dobre rozumiem, znamená to, že spravodajca podporuje e, návrh LIBE, čiže 0, pokiaľ ide o záväzky a 2, pokiaľ ide o platby. A poznámky ďalšieho. Monsieur le rapporteur. Takže pán spravodajca. Povedzte mi teda ešte raz váš návrh. Ešte raz mi povedzte, k akému pozmaňovaciemu návrhu hovoríte, pretože tu máme tri pozmaňovacie návrhy, ktoré sa nám vzájomne miešajú. Môj návrh je k e, návrhu Diaz de Mera. Čiže nič sa nezmení, pokiaľ ide o viacné prostriedky, pokiaľ ide o záväzky, čiže to je ten istý návrh ako v prípade Libe, ale pokiaľ ide o platby, to už nie je iba vrátiť sa k PDB, ale zároveň, teda navyše k tomu ešte 1 milión, čiže dokopy 3 milióny. A preto podporujem platbu a e, poznámku, ktorá je e, v tom riadku a tým pádom Libia odpadáva. Tout le monde a bien compris. Bon. Kto podporuje tento návrh spravodajcu? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Takže tým pádom sme to schválili. Ďalšie pozmaňovacie návrhy k tomuto tým e, vypadávajú 351 výbor LIBE, to sme už pokryli. To isté platí pre 352. Potom máme pilotné projekty. Sú pozmeňovacie návrhy pre Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. Pokryté, pán spravodajca? Áno, pokiaľ ide o čísla, ale je tu ešte návrh tieto peniaze dať do rezervy a proti tomuto návrhu vystupujem. Donc ça... Tak toto je pozmeňovací návrh 42.05. 02, prepašte, spravodajca je proti. Kto je za, kto je proti? Pán Helfonsi? Pán Lefonsi hm, nevie, či je za alebo proti, ale môže robiť, čo chce. Milí kolegovia, ste úplne voľní, nenechajte sa pomýliť, kto je za nikto, kto je proti všetci. Takže odmietnuté. 354 353, pardon, to sme už e, pokryli. 3561 pokryté, 355 355. Tak tu máme pripomienku Spravda je za. Kto je za? 355. Pripomienka výboru LIBE. Socialisti sú za. Juta vám to dovolí. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Schválené. Potom GUE. To vypadáva. 356 výbor Libe, to sme už pokryli. Pán Ferm, mám e, otázku e, k ešte tomu predchádzajúcemu 3561. Tam je rezerva. O tej sme už e, hlasovali. To je tá všeobecná rezerva 10%? Alebo ako to je? Zajte po tej O tom sme už včera hlasovali. Áno, je to pravda, nie, pán spravodajca? Už sme predsa o tomto hovorili, o horizontálnych návrhoch. I am the winner. Áno, mrzí ma to, ale ja tu som za hlavného víťaza. Our colleagues in the council. Uh, to spravíme a určite nezničíme kolegov v komisie alebo na rade. Bien, alors, euh, nous commençons l'intéressant. Takže prejdime k 3B, veľmi zaujímavý okruh. 421 a 4196, ale prepašte, najskôr rozdáme lístky. Ešte chvíľku počkám. Aha. Bon. Tout le monde a... Dobre teda, máte všetci hlasovacie zoznamy. Jedna otázka pre spravodajcov. Pri 3B máme podľa rovnakého postupu pokračovať. To znamená, že tie pozmaňovacie návrhy, ktoré spočívajú v tom, že by sme mali vytvoriť e, predbežné rozpočtové návrhy, tak o tých nebudeme hlasovať a budeme hlasovať len o tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré majú iné čísla ako predbežné rozpočtové návrhy a ku ktorým existujú pripomienky. Dobre? Ale napriek tomu e, budem vyvolávať všetky pozmeňovacie návrhy. Ak by niekto bol proti niektorému konkrétnemu, môže požadovať hlasovanie. Áno, iba jedna otázka. Spravodajca navrhol, že by sme mohli dať e, európske verejné priestory do okruhu 5. Ja by som sa chcela spýtať, či už sa toto aj stalo a e, ako to potom e, je s maržou, pokiaľ budeme hlasovať e, podľa toho, čo teraz sa navrhlo v okruhu 3B. Pán spravodajca. Môžete k tomu mm, niečo povedať? Teda- Na stretnutí koordinátorov, eh, ak si to dobre pamätám, koordinátori podporili túto myšlienku. Povedali si, že je tu eh, návrh eh, taký, že by to bolo logické dať to do okruhu 5. Tam nemáme nejaké veľké problémy s maržou Dokonca aj e, komisia mala istú ambíciu využiť tú maržu na rôzne účely, ale to je úloha už na ďalšie mesiace, na, do budúcnosti. Čiže tá suma nie je veľmi veľká, je to menej ako 2 milióny a ako marža je to e, niečo, čo proste tam musí byť. E, napríklad už len kvôli tomu, aby sme tam zahrnuli prípadné účtovné chyby Čiže veľmi by som e, chcel podporiť to, aby sme sa pridržali tej dohody, ktorú e, sme už vlastne si povedali a v tom prípade sme o tom mali aj hlasovať. Sebia. Dobre. 421. PDB, to je už pokryté, to isté platí pre 41,26. Nie, prepačte chvíľku. 4126, takže tam máme rezervu. Pán predseda, 421. To, tam je e, obnova E, PDB na úroveň 2009, to je podľa mňa príliš veľa, takže som proti. E, a myslím si teda, že výsledok bude obnova PDB. Le rapporteur est contre. Ha. Takže 4126, spravdáca je proti. A rôzne um, názory tu máme elektronické hlasovanie. Ja tiež smiem hlasovať a je, takže hlasujeme. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je uzavreté. 10 za, 22 proti, odmietnuté. Teraz budeme hlasovať o 41.26, čo hovorí správodajca. Správodajca je proti. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Všetci. Odmietnuté. Teraz prejdeme k, k finančným nástrojom. 671 Juran Ferm, rôzne názory, budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie beží. Ja tiež môžem hlasovať. Hlasovanie uzavreté. 11 za, 20 proti. Odmietnuté. 41,93. To bolo to isté, takže vypadáva. 578 to je Európska ľudová strana. Spravodajca? Hmm. Bohužiaľ, musím eh, toto číslo odmietnúť, ale pripomienku akceptujem. Je mi to ľúto, ale je to tak. A chcem ešte zopakovať, že v tomto okruhu máme eh, eh, veľa problémov, veľa žiadostí a nie je možné v rámci súčasnej marži, marže splniť všetky želania, pokiaľ ide o komunikáciu, pokiaľ ide o špeciálne podujatia, pokiaľ ide o všetky e, pilotné projekty. Jednoducho pri prípravných aktivitách a pilotných projektoch sme prijali isté rozhodnutie, to je v poriadku a potom sú ďalšie rozhodnutia a takisto sa treba aj, alebo respektíve niektoré veci treba obetovať a v tomto prípade sme obetovali túto vec a to isté platilo aj v prípade Goranovho e, návrhu. Takže čo, pokiaľ je to číslo, e, to odmietam a pripomienku akceptujem. Nechcem to opakovať vždy, prečo som proti, ale proste... Takže budeme hlasovať iba o, o pripomienkach. Takže len o pripomienkach. Z 578 spravdajca je za, kto je za, proti? Nikto. Prijaté. 219. Myslím, že to je už pokryté. Spravodajca? Ja? Potom ideme ďalej. Vzdelávanie 368, e, výbor kultúry. Takže znovu vytvorenie PDB sa tu pokrýva. Pred, e, prípravné akcie. Máme tu pilotný projekt Kultúra. 373, to je už pokryté horizontálnymi návrhmi, správne administratívne výdavky. Potom prechádzame k 375, znovu vytvorenie PDB, potom zvláštne výročné akcie, tam máme 41,65 Paula Rubiga, ktorý chce vytvoriť nov, nový riadok. Pán spravodajca? On, on the... Tam je riadok s rovnakým nadpisom už inde, takže netreba mať ďalší. Dobre. Pán spravodajca je proti, kto je za? Nikto. Dokonca ani pán Rubik nie je za. Aj pán Rubik je proti. Takže stiahnuté v podstate. 378 čísla sú pokryté. Musíme hlasovať o pripomienkach. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmaňovací návrh Helgy vypadáva, predpokladám, alebo? Dobre. Potom pilotný projekt a prípravná akcia. Dostávame sa k mládeži v akcii. 597 Európskej ľudovej strany. Veľmi um, zaujímavý projekt, bolo to stiahnuté, ďakujem. A potom 4254 Damiena Abada. Spravodajca je proti. A takže aj tento návrh je stiahnutý. Kolega Abad tu nie je, takže stiahnutý návrh. 381. Návštevy komisie, veľmi zaujímavé. Pokryté znovu vytvorenie PDB. A teraz prechádzame k špeciálnym výročným akciám. 598, Európska ľudová strana. Spravodajca to nemôže akceptovať, aby sme prekročili PDB. Takže budeme hovoriť len o pripomienke. Pán spravodajca? Special events yeah? Takže to sme na tej položke špeciálne akcie. V tom prípade mám takýto návrh. Máme tri odlišné akcie, ktoré sa navrhujú v odlišných ehm, pozmeňovacích návrhov. Štyri z nich podporujú špeciálnu olimpiádu a to za každým 8 e, miliónov. Áno, e, spravodajca to musel trochu zoškrtať a môj návrh je 6. E, to je tá olimpiáda a potom máme mládežnickú olympijskú zimu v Prahe, ak sa nemýlim. To je záväzok 2. Možno, že e, budem na to potrebovať lupu, ale nie je to naozaj tak. 2. A kultúrny výbor takisto navrhuje 1,8. Spolu by to bolo 9,8. 6 plus 2 plus 1,898. Takže hlas, navrhujeme, sme po tých, o týchto troch e, návrhoch hlasovali unblock a konečné číslo by bolo to, ktoré som povedal, 9,8. E, došlo možno k malému nedorozumeniu, ale vyjasnili sme, že táto olimpijská zima e, tak vlastne už je v návrhu spravodajcu, takže netreba, spravodajcu, takže netreba k tomu špeciálnu poznámku, pripomienku. Um, a to, čo ste povedali vy, môže byť e, e, zaujímavé, ale myslím si, že prezident e, Klaus nemá veľký záujem o takúto vec a nechcem mladých ľudí kvôli tomu trestať za to, že sa prezident pomýlil. Ale napriek tomu poprosím o odhlasovanie tých 9,8. Ešte sa prehlásila Ann. Súhlasím, máme tu celkovú sumu, ale potom máme to e, nejako e, účelovo viazať, že ktorá suma je presne určená na ktorú e, položku, pretože za normálnych okolností by sme to nerobili. A takisto musím povedať, že moja skupina podporuje špeciálnu olimpiadu, takisto aj tú mládežnickú olimpiadu, ale nepodporujeme program Chakobeo, Xakobeo 2010. Takže prvé dva podporujeme, ale posledný nie ale hlavne sa chcem spýtať, či vlastne tieto jednotlivé sumy na konkrétnu akciu viažeme, alebo či to je spolu. Myslím, že to je vlastne politická voľba a potom to vychádza už z toho, čo povie komisia, ako sa rozhodne. A potom, pokiaľ je o ten tretí eh, program Šakobeo 2010, eh, tak e, ide o vlastne cezhraničné iniciatívy pripravené zo strany autonómnej galicijskej vlády v Španielsku. Čiže je to dôležitý program. Takže by som zrekapituloval to, čo navrhuje správodajca. Je to ústny pozmeňovací návrh de facto a navrhujem, aby sme teda e, o tom hlasovali, pričom e, bude tam rovnaká suma pre e, záväzky aj pre platby, 6 miliónov pre špeciálnu olimpiádu, 2 milióny pre tú mládežnickú olimpiádu a potom 1,8 milióna pre tento program Šakobeo z Galície. Kto je za takýto ústny pozmeňujúci návrh pána spravodajcu. Ďakujem pekne. Kto je proti? Jeden je proti. Dva, tri, štyri. Štyria sú proti. 5 dokonca. Kto sa zdržal? James, nech sa páči. Neviem, či to je vôbec E, legálne, právne e, akceptovateľné, pretože toto je vlastne účelové viazanie, earmarking. Ja som 20 e, rokov už bol na tomto výbore, niekto bol vždy za, niekto bol proti, ale po správnosti by to malo byť tak, že to sú tri odlišné, odlišné, odlišné riadky, tri odlišné položky. A tieto skúsenosti sme um, už mali, takže komentár um, naformulujeme takto a pán Levandovský, uh, zohľadníme toto. Zvláštna olimpiáda je niečím veľmi netypickým, mohli by sme tu urobiť výnimku. A prepačte, naopak, nemôžeme urobiť výnimku. Patrí to tiež k našim zvykom, že opäť um, zvláštne podujatia staviame mimo eh, rámca pravidel. Ďakujem pekne, pán predseda Levandovský, že ste nám sprostredkovali vašu múdrosť a aj olimpijskú devízu môžeme použiť. Podstatné nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Spravodajca vyhral a jeho kompromisný ústny návrh je prijatý. Môžeme pokračovať. Máme tu teraz... Aha, takže je tu pripomienka, či nie? Nie. Pripomienky sú už pokryté. Máme tu prípravné akcie. Európsky rok dobrovoľníckej práce, to je už pokryté. Potom máme Európa pre občanov, platby sú v tabuľke. Viazané rozpočtové prostriedky je potrebné nahliadať tak, že z môjho pohľadu pri zmene musíme hlasovať. 990, pán spravodajca. Aha, najskôr budeme hlasovať 500, o 547 alebo hneď o 191. Ako chcete, pán predseda. Väčšinou je to tak, že najprv sa hlasuje o tej vyššej e, sume a potom o tej nižšej. Okay. Ale máme tu 5 pozmeňovacích návrhov na tom istom riadku, k tomu istému riadku a spravodajca podporí svoj vlastný pozmeňovací návrh, to je ten posledný. Čiže nebudú sa navyšo, navyšovať záväzky a mali vlastne, e, respektíve o tých platbách sme už hlasovali, takže vlastne teraz treba hlasovať iba o viazaných prostriedkoch, e, čiže 3527. Dobre, predseda, takže povedal by som, že budeme hlasovať najskôr o návrhu spravodajcu. 3527. Na tento návrh stále máme. Kto je za, kto je proti? Socialistická frakcia. Ale väčšina ju prehlasovala. Tým pádom sú ostatné zmeny neaktuálne vypadávajú. Či súhlasíte žiadne pripomienky? Takže môžem prejsť k podpore európskeho občianstva. Pán Ehrenhauser navrhol nový riadok. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Všetci odmietnuté. Potom máme pilotné projekty a potom balík o výdavkoch na administratívu. Na administratívu. A som na strane 106 v anglickej verzii. Multimediálne akcie následujú. Kultúrny výbor, spravodajca za. Ide o opätovné zaradenie rozpočtového návrhu. Takže podporujete to? Ostatné pozmeňovacie návrhy tým vypadávajú, však áno. Ostatné pozmeňovacie návrhy vypadávajú. Súhlasíte? Je to súčasť tej dohody, ale ešte sme o tom nehlasovali. Požiadal som, aby sme hlasovali za číslo 385 a potom by odpadli tie ostatné. Sur le 385 de la culture. Dobre, takže budeme hlasovať o 385, výbor kultúra. Za vytvorenie rezervy za. Ďakujem. Proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Schválené. Všetky ostatné návrhy vypadávajú. Teraz sme pri informáciách pre médie 694 Juren Ferm. Zostávate pri vašom návrhu? Takže, e, ale navýšite PDB. 694. Kto je za 694? Zelení a socialisti proti? Všetci ostatní. Dobre. Odmietnuté. 35-52? Spravodajca, zostávate pritom, alebo? Úprimne, myslím si, že ako som slúbil, podporím návrh výboru KULT 386. Všetky rezervy boli podporené väčšinou v ostatných riadkoch, takže nie je potrebné mať v tomto riadku rezervu. Preto stiahujem svoj návrh 3552, to stiahujem. Bola by to rezerva, ale rezervu už máme v iných riadkoch viacerých, čiže signál bol vyslaný, to stačí a tým pádom môžeme podporiť e, návrh výboru kult. Myslím, že takto by to bolo ferové. Predseda, áno, ale vrátanie tých čísel, ktoré sú vyššie ako vaše? Odpoveď, áno. Ešte James? Ja by som chcel o tom hlasovať, pretože keď si to prečítate, znamená to, že všetko ostatné dávame do rezervy, ale pokiaľ ide o novinárov, ich do rezervy nedávame. Čiže nevysiel to na taký zlý signál? Je to zlý signál pre e, verejnú mienku, ale pre novinárov je to správny signál. <laughs> Bien. Donc, c'est ce que voulait dire le rapporteur. Toto chcel spravodajca povedať. 386. Treda 3552 vypadáva. Sme pri 386 výborku, kto je za. Ďakujem. Proti. Z, kto sa zdržal? James sa zdržal a pani Bertman. Prijaté. Oba dva následujúce vypadávajú. Dostávame sa k informačným kanceláriám. Máme tu návrh 193, výbor AFKO. A to sa spravodajcovi vôbec nepáči. Vôbec, vôbec nie. Kto je za? Socialisti? Kto je proti? Všetci ostatní. Aj zelení. 193 vypadáva. 695, Joran Ferm, chcete ho zachovať? Alebo ho stiahujete, je to jedno. Pokryli sme to. 388, výbor kultúra. Je, prekračuje to PDB, spravda je za, kto je za, zelený, všetci ostatní proti, väčšina je proti, zamietnuté. 3553, pán spravodajca. Eh, stiahli ste to, už je to niekde inde pokryté dobre. Potom sme pri komunikačných opatreniach, aktivitách, zastúpení. Takže 389, výbor kultúra, správodajca je za. Kto je za? Ďakujem, proti? Nikto. Schválené. Potom nasledujúci návrh je už pokrytý. 696. Taktiež pokryté. Avko tiež. 194. Komunikácia na úrovni zastúpení. Spravodajca e, stiahuje návrh, But not with the same Takže súvisí to s rezervou. 3. En bas de la page 100. Čiže 3554 na spodku e, tej strany komunikačná politika. Hm? Horizonta. Je to horizontálne. 3554. O tom hovorím. Áno. To už je pokryté, hovorí pán spravodajca. Myslím, že rozhodnutie bolo už na horizontálnej úrovni. Čiže 3, 5, 5, 4 už je prijaté v rámci horizontálneho balíka. Preto už tu nie je priestor Áno, tam vlastne je to rozdelenie, ktoré vytvára, alebo vedie k problémom. Výbor pre kultúru navrhuje vytvoriť novú položku. Tam je podpora, ale v podstate Ide o sumu, ktorá má byť menšia, než čo sa navrhovalo. Podľa mňa to bude 1 milión. Tá rezerva. A to znamená, pán spravodajca, že vy stiahujete svoj pozmeňovací návrh, aby ste sa posunuli priamo ku pozmeňovaciemu návrhu výboru pre kultúru. A zdá sa, že troška zaspala mysel pána spravodajcu, ako sám hovorí o sebe, ale rezerva tu bude, bude mierna, upravená. Budeme vychádzať z toho, čo navrhuje 389 kult. A ak teda zostane táto položka, tak potom zostane aj rezerva. No, vidím tu určitý problém s tými číslami. Bez ohľadu na tú rezervu, pretože je to nad PDB. Prekračuje to PDB. Aha, takže potom rozdelení sú tu e, rôzne položky. Tie pôvodné prostriedky už sa distribuovali potom v rámci týchto nových položiek. A ak to správne vidím a to prehodnotíme aj z hľadiska marže, tak sa to rešpektuje, to rozdelenie. A myslím, že to riešenie je priateľné. Áno, pán spravodajca, ale keď budeme hlasovať, tak vám musím navrhnúť, aby sme hlasovali o konkrétnej sume, o konkrétnej čiastke. Ak to neviete teraz predložiť nejaký konkrétny údaj, konkrétnu cifru, môžeme hlasovanie o tejto položke odložiť na neskôr. Čiže poprosím o presný návrh. Konkrétny presný návrh nejakého čísla. Hovoríme o pozmeňujúcom návrhu 389. Takže nastalo rozdelenie položky. Takže aká tu bude suma, ktorá sa viaže na 389? Viazané prostriedky 7 miliónov 200 tisíc a platobné prostriedky 6 miliónov 840 tisíc to patrí k tejto položke. Rezerva pod touto linkou plus 1 milión. Dohromady 8,2 milióna a to sa rozdelilo na to, čo vlastne výbor pre kultúru uvádzal ako to isté číslo, tú istú simu, to bolo tých 8,2. Chceli to do dvoch častí rozdeliť. A nakoniec troška prekročíme PDB, ale bolo to vypočítané a aj prijaté na základe najlepších možných poznatkov. Takže tu vlastne zhruba sledujeme tú istú líniu ako výbor pre kultúru a upravili no, sme rezervu v tom zmysle, že je vyššia, ale dáme tam menej, než je tá rezerva. Dúfam, že je to nakoniec jasné. Môj návrh je, aby sme hlasovali o, aj s tým, že sa zmenila tá rezerva. Áno, hovorí pán predseda, ďakujem veci sa začínajú vyjasňovať. Takže 389 kult. Takže keď zohľadníme tie údaje, ktoré uvádza výbor pre kultúru, ale tu, ako sme počuli, rezerva má byť 1 a 1 milión. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržali sa Ďakujem, návrh prijatý. Ďalej sa dostávame k bodu Európske priestory pre verejnosť, návrh 389. To prešlo, myslím, do okruhu 5. Takže o tom už nebudeme hlasovať. Takže vlastne budeme o tom hlasovať tak, ako sa navrhovalo v tabulke, ale potom to vlastne zaradíme ako položku v okruhu 5. Čísla ostávajú rovnaké. Takže táto suma je vypočítaná tak, ako to bude potom v okruhu 5. Potom máme ešte jednu maličkú maržu, ale tá je potrebná. Takže neviem, to, ktoré čísla? Tie, čo sú v pozmeňovacom návrhu výboru pre kultúru alebo v tom vašom? This line, a European public space, v plnej miere podporujem to, čo sa hovorí v návrhu výboru pre kultúru a aj pokiaľ ide o tú rezervu a tie isté údaje, tých 280 a 1 160 a tak ďalej. Takže hovoríme, teda ideme hlasovať o 389 to pôjde do okruhu 5. Kto je za, kto je proti, nikto, kto sa zdržal. Ďakujem, prijaté. Európske partnerstvo GUE spravodajca je proti a to je za takže nikto nie je z GUE takže všetci sú proti 511, to je zase o číslach, kto je za, kto je proti. Neprešlo, každý proti 473, pani Trupel, správtajca je proti. Skontrolujeme elektronicky, hlasujeme. Takže 473. Najprv hlasujeme o číslach. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 12 za, 22 proti. Neprešlo. Teraz, pokiaľ ide o pripomienky, 473, pani Trupel. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Takže... Takže akceptujeme pripomienky a tým pádom predpokladám, že to sa týka aj ďalšieho pozmeňovacieho návrhu a aj AVKA. Takže AVKO 195, spravodajca je proti. Kto je za? kto proti. Takže 195 padá, tým sa dostávame komunikovanie o Európe v partnerstve 3560 návrh 3560. To je tá istá položka, ďalej 390, kultúra. Účelom je obnoviť PDB, sme za to. Ďalej analýza Venery mienky, pán Firm, 697, tiež ide o obnovu PDB, zrejme s tým každý súhlasí. Spravodajca to nepodporuje. Zdá sa, že v tejto tabelke je tlačová chyba. Ďakujem, že ste si to všimli. Takže tu je Spravde sa proti, kto bol za, áno, to bol proti, väčšina je proti, takže to padá. Ďalej 3555 spravodajca predkladá. Potrebujeme o tom hlasovať. Spravodajca, nech sa páči. E, bez ohľadu na veľkosť rezervy, tá predstavuje vždy 10 z celkovej sumy. Takto to bolo dohodnuté že teda potom budeme podporovať 391 za takýchto podmienok. Čiže analýza verejnej mienky. Výbor pre kultúru. Takže váš pozmeňovací návrh sa stiahne, hej? A 391 kultúra chce prekročiť PDB o 1 milión. Hej, na tom sa dohodneme? Kto je za? Kto je proti? Dva hlasy. Takže návrh prijatý. Ďalej. Nástroje online informácií a komunikácie. Pán spravodajca. Riešenie už sme našli v horizontálnom balíku a vlastne ristorpídy by sme už tiež pokryli na základe všeobecnej dohody. Prepačte, hovorí pán spravodajca. Otočil som si naraz dve strany alebo nie? Slovo má an. Čiže 3, 9, 2, hej? Poznámky k tomu, alebo pripomienky. Hm? Áno, to sa podporuje. Takže sa môžeme posunúť na 3, 5, 5, 7. To sú publikácie zamerané na určitú oblasť. Toto sa stiahne. Ďalej máme administratívny balík. Tam je pozmeňovací návrh 14, 15, a tam je to tiež obnovené PDB, 16, to isté, 17, to je prípravná akcia, a to isté platí aj pre pilotné projekty na konci tejto strany. Ďalej máme balík, e, teda návrh 222 NV, to už je pokryté v balíku. A tým sa dostaneme ku Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb. 4320 Andrea Cozzolino predkladá. To už je pokryté. Nie sú tam uvedené teraz žiadne čísla v zmene. Pán spravodajca, no nie je to celkom to isté v týchto troch pozmeňovacích návrhoch. Tam vlastne podporuje spravodajca práve návrh Envy, čiže 223. 223. Takže spravodajca podporuje <laughs> návrh 223 a hepatitídu B. Kto je za? Kto proti? Zdržali sa. Čiže 223 vy. Návrh prijatý. Ďalej. 700. Tam už boli schválené pripomienky. Keď sme hlasovali o 18.01.04, Ďalej tu máme akcie spoločenstva v oblasti zdravia 3528 o platbách. To už pokryla horizontálny balík. Ďalej to vypadáva pani Trapo, 474. Spravodajca je za jej pripomienky. Kto je ešte za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. 474. Prijaté. Ďalej tam spadá aj návrh 4101 a, a ešte 225 a tým končíme túto časť tento oddiel. Myslím, že koordinátori aj spravodajce si zaslúžia potlesk. Ďakujem všetkým. Tým sme dospeli k záveru tohto bodu programu. Ale v podstate program máme len na poli ukončený. Z polovice. V rámci programu máme aj prenosy, teda transfory. Týka sa to rozpočtu komisie ale je to navrhuje, aby sme o tom hovorili na budúci týždeň. Sú tu ešte aj iné inštitúcie a tých sa tiež týkajú prenosy. Som vo vašich rukách. Chcete, aby sa aj to prednalo inak, inokedy? Isté, ľudia si zaslúžia oddychnúť, aby sme toľko nehlasovali. Takýto. Ja som samozrejme flexibilný, môžeme pokračovať eh, nemilosrdne aj ďalej, Ak to je úplne nevyhnutné, no tak môžem, ale je, je to vo vašich rukách. Takže pán Levandovský vyjadruje takú všeobecnú voľu a nebudeme o tom hlasovať. Určite by ma prehlasovali. Takže vlastne ukončíme zasadnutie. Ale na budúci pondelok sa zídeme opäť o tretej popoludní. Ale mám tu ešte otázku na koordinátorov. Ak koordinátorov priťahujú iní kolegovia z PP, alebo ak je tam niečo takého zaujímavého, povedzte. Takže z organizačného hľadiska, aká práca nás čaká? Na budúci týždeň sme si stanovili viacero zasadnutí, čo teda urobíme. V pondelok popoludní a v útorok predpoludním máme zasadnutie, potom sa stretneme vo štvrtok popoludní aby sme prijali príslušné e, rezolúcie. Takže v pondelok, útorok ukončíme politické diskusie a bude sa dotýkať Európskeho plánu obnovy a v štvrtok popoludní sa musíme dohodnúť o vyhláseniach. Návrh už bol rozdaný, alebo sa rozdáva. Takže prosím vás, neodchádzajte odtiaľ, dokým nebudete mať v rukách obe, oba tieto materiály, oba tieto návrhy rezolúcií. Pretože termín je pozajtra, na obed. To je lehota. Lehota na predklanie pozveňujúcich návrhov. Hej? Ak chceme, aby všetko bolo do všetkých jazykov náležite preložené, a to chceme. Takže otázka stojí takto. Vlastne chcem sa opýtať koordinátorov, či na budúci týždeň by chceli mať zasadnutie koordinátorov v pondelok, potom čo skončíme popoludní zasadnutie o pol siedmej popoludní, alebo radšej v útorok ráno o 9. Pričom teda zohľadňujeme tú skutočnosť, že ak sa nám bude v práci dariť, tak ako dnes, tak by sme vlastne zasadnutie výboru pre rozpočet mohli ukončiť už v pondelok večer. Takže niektorí dávajú prednosť tomu, aby sa ten, to zasadnutie konalo večer v pondelok. No, ja som sa chcela spýtať, uh, chcete, aby sme sa v prvý deň vyhli hlasovaniu? <laughs> nie, nie, nie. Čiže tak toto poviem. Na začiatku týždňa musíme ukončiť hlasovanie. Čiže to, na to máme pondelok aj útorok. Ale ak budeme pracovať takým tempom ako dnes, tak to zvládneme, alebo môžeme zvládnuť aj v pondelok. A potom by sme sa v útorok ako výbor nemuseli zísť a zasadnúť. Takže Láslo, nech sa páči. Ne. Žiadam koordinátorov, nech sa zamyslia nad tou možnosťou, že potrebujeme aj určitý čas na to, aby sme prediskutovali Európsky plán obnovy. Ak je šanca ukončiť prácu v pondelok popoludní, myslím, že potom bude lepšie začať zasadnutiami koordinátorov, dohodnúť sa politicky o Európskom pláne obnovy a potom je tu pred nami dobrá šanca. Ak sa koordinátori nedohodnú, tak bude debata dlhá a asi neskončíme na čas. Samozrejme, nikde nie je garancia, že v ten pondelok to skončíme, ale je aspoň šanca. Ďakujem. Myslím, že Laslo to vyjadril veľmi rozumne. Nakoniec je spravodajcom. Takže môžeme začať v pondelok od 15.00 zasadnutím koordinátorov, bude to trvať hodinu, a o 16.00 začne zasadnutie výboru pre rozpočet. Čiže bude to aj verejné zasadnutie a predpokladáme, že hlasovanie môže skončiť do pol siedmej večer. Nakoniec ešte dovolte toto. Zamýšľali sme sa nad tým, že potom hlasovaní by sme mohli zasadať ako výbor a preskúmali by sme potom o tretej popoludní návrhy rezolúcií. Mohli by sme namiesto toho, prosím, začať už o druhej. Pretože zrejme aj tlmočníci sa budú chcieť skôr dostať domov. Takže predložím túto žiadosť a uvidíme, či nám bude umožnené vo štvrtok už o druhej popoludní začať, teda o 14.00. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte raz blahoželám spravodajcovi, ďakujem aj tlmočníkom a ostatným pracovníkom a prajem vám príjemný zvyšok dňa.